správu pána Torvalca. Témou je smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov. Dostane slovo spravodajca a komisár. Ešte predtým sa chcem ospravedlniť za to, že som prišiel trošku neskôr. Jednoducho to súvisí s tým, že jednoducho mám určité zdravotné problémy, nemohol som stať tak rýchlo, takže preto ospravedlňujem. Nech sa páči spravodajca Torvalca. Ah, está ahí. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Najprv by som chcel sa poďakovať za, za prácu, ktorú odvedli tieňoví spravodajcovia Chcel by som povedať, že je to veľmi zaujímavá dynamika, súvisí to s prácou jednotlivých politických skupín, sú tu rozličné názory, pochádzame z rozličných krajín, máme aj rozličné priority. Avšak napriek týmto rozdielom sú tu určité prvky, ktoré nás spájajú v rámci celého procesu. A myslím si, že napriek tým rozdielom e, to všetko vedie k pozitívnemu výsledku No, žiaľ, predsedníctvo tu nie je momentálne. Ja by som sa chcel ale v každom prípade poďakovať aj za to, akým spôsobom postupovalo predsedníctvo. Totiž bez ich zásadných príspevkov, pričom viem, že ten začiatok bol veľmi zložitý na rade, ale vykonali všetko, čo bolo v ich silách a potom, ako sa snažili priblížiť plavici, pravici, vyriešiť niektoré veci, tu išlo o mnohé technické otázky, technologické, ale aj ideologické a podarilo sa dosiahnuť pokrok. Avšak sú tu dve veci, ktoré mi tak trošku prekážajú. Totižto my sme sa rozhodli, že budeme znižovať emisie skleníkových plynov Rozhodli sme sa, že otvoríme Európu, pokiaľ je o technologický pokrok. No a po všetkých hlasovaniach na Envy si musíme sami položiť otázku, či sa nám skutočne podarilo dosiahnuť to, čo sme chceli dosiahnuť. A úprimná odpoveď je, že sa nám to nepodarilo. Naše ciele boli podstatne vyššie stanovili sme si vyššie ciele, to, pokiaľ ide o znižovanie emisí skleníkových plynov, aby Európa sa ocitla v situácii, aby sme mohli naplniť naše ciele do roku 2020-2030 a dokonca aj do roku 2050. Som veľmi znepokojený a som si istý, že tieňoví spravodajcovia sú tiež podobným spôsobom znepokojení, pokiaľ našu schopnosť dosiahnuť tieto ciele. Zároveň sme sa rozhodli, že chceme otvoriť Európu, pokiaľ o technologický pokrok a myslím si, že toto bol veľmi zásadný cieľ, totiž ak Európa nedosiahne pokrok v oblasti technológií, povedie to tomu, že Európa nebude lídrom a budeme vlastne niekde akoby na druhom, tretom, štvrtom mieste. Preto si musíme uvedomiť, sú tu systemické nedostatky. Mám blokovaciu menšinu na rade a táto blokujúca menšina niekedy vlastne sa stáva diktátom menšiny, kde členské štáty a ľudia v nich sa boja budúcnosti. Ak sa boja budúcnosti, neodvážia sa vykonať správne rozhodnutia, a takýmto spôsobom sa snažia potom riadiť Európu. Tieto systemické nedostatky týkajúce sa spôsobu, ako postupuje Rada, je jedna z najväčších víziev, ktorú máme pred sebou. Ak Rada nebude schopná sa pripraviť do budúcnosti, ak si neuvedomia, že vlastne je tam svetlo na konci tunela, tak sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele. A veľmi rád sa potom ešte vyjadrím potom, ako si vypočujem tieňových spravodajcov. Muchas gracias. Toma la palabra señor. Ďakujem pekne. Teraz pán Arias Kaniete, nech sa páči. Señor presidente, señorías. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, dámy a páni. Chcel by som povedať, že je mi veľkou cťou, že dnes môžeme diskutovať o ILUK a teda nepriamej zmene využívania pôdy. Chceme samozrejme zohľadniť ILUK a chceme chrániť aj jednotlivé priemyselné odvetvia. Ide o to, že musíme tu zabezpečiť e, dostatočný pokrok. Viem, že toto bola zložitá oblasť a je tu určitá zhoda, ktorá môže povieť tomu, aby sme úspešne ukončili prácu v tejto oblasti. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tejto téme. Odvedla sa tu práca už aj v predchádzajúcom legislatívnom období. Všetci pracovali s veľkým nasadením. Ďakujem pekne aj spravodajcovi Torvalcovi, ako aj pánovi Laviovi za vyvinuté úsilie. Je to teda dôležitá téma, odvedli sa zásadné kroky a v záverečnej fáze tento kompromis je výsledkom skutočne veľkých ústupkov na všetkých stranách. Ďakujem pekne za výbornú spoluprácu. Komisia mala množstvo príležitostí na to, aby mohla vyjadriť svoje stanovisko a objasniť. Ten kompromis, ktorý máme k dispozícii, je podstatne silnejší, ako bola pozícia rady v prvom čítaní, a to aj vďaka odhodlnosti tohoto parlamentu. Ja by som sa chcel vyjadriť teraz tým najdôležitejším bodom kompromisu, pokiaľ ide o maximálnu hranicu, pokiaľ ide teda o biopaliva týkajúce sa e, rastlín, z ktorých sa vyrábajú, takže ide o to, aby sa neprodukovali biopalivá z potravinových rastlín. Komisia najprv navrhla, aby tá maximálna hranica bola 5%, je to zhruba polovica e, cieľa pre oblasť obnoviteľných zdrojov energií. Takýmto spôsobom sme chceli chrániť už existujúcu produkciu a chceli sme vlastne zmierniť vplyv ilúku na jednotlivé priemyselné odvetvia. V kompromise je uvedených 7%, je to teda trošku vyššia hodnota ako to, čo pôvodne navrhoval Európsky parlament, avšak ešte stále to môže zmierniť dopady ILUK. Potom sa tu ešte doplnili niektoré prvky, aby sa to lepším spôsobom vyriešilo. Potom sa tu zabezpečil aj prechod pokrokovým biopalivám. Myslím si, z hľadiska budúcnosti je toto dôležitá otázka. Potvrdzuje to aj oznámenie o obnoviteľných zdrojoch energií. Je dôležité, aby sa tu stanovali e, tieto hranice. Teraz tu nemáme záväzný cieľ, ale zároveň je pravdou, že členské štáty dostali dispozície lehotu na to, aby vlastne stanovili svoje politické ciele explicitným spôsobom, pokiaľ ide o pokrokové biopalivá. Myslím si, že to znamená veľmi jasný signál smerom priemyselnému odvetviu a zároveň je to realistické z hľadiska dosiahnutia pre členské štáty. Ide tu aj viaceré iniciatívy, napríklad eh, Horizon 2020. Tieto programy môžu prispieť tomu, aby sa zabezpečil potrebný výskum a vývoj tejto oblasti. Tento kompromis zároveň prispieje k tomu, aby sa znížili emisie skleníkových plynov a pokiaľ ide o nové zariadenie, nové zariadenia, e, tie musia byť efektívnejšie ako tie, ktoré využívajú fosílne palivá. Zároveň je dôležité informovať o iluk emisiách, musíme sa opierať o vedecké poznatky a celé to musí poviesť tomu, aby sa zlepšila aj transparentnosť, ako aj notifikácia v tejto oblasti. Podarilo sa to eliminovať jeden prvok z pozície radu, rady. Parlament a komisia bola proti. Tu ide o niektoré prvky týkajúce sa biopalív, riešenie maximálnych hraníc a podpory obnoviteľných zdrojov energií. To by mohlo zoslabiť balíček do roku 2020. No a všetky tieto prvky prispievajú k tomu, že tento balík bude efektívny, pokiaľ ide o zmiernenie dopadov ILUK. A toto zabezpečí prechod k moderným biopalivám. Bude chránené aj konvenčné, konvenčné odvetvie, ktoré produkuje biopalivá, zároveň sú tu dôležité signály do budúcnosti. Ja viem, že nie všetko to, čo schválil parlament v prvom čítaní, odzrkadľuje tento kompromis, ale táto téma je veľmi zložitá a myslím si, že parlament dosiahol mnohé. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa dostaneme k vyjadreniam mene politických skupín. Najprv dostane slovo pán Fielner na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať Nilsovi Torvalcovi za skutočne výbornú prácu, ktorú odviedol na tejto správe. Keď spomínam si, keď som bol nový v tomto parlamente už takmer pred 11 rokmi, boli tu mnohí, ktorí povedali, že pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, tie ciele sú príliš nízke. Hovorilo sa o tom, že EÚ postupuje príliš pomaly a príliš slabo podporuje napríklad etanol. Etanol sa popisoval ako cesta do nebies. No a vo Švédsku sociálni demokrati a strana zelených rozhodli, aby vlastne na každej čerpacej stanici existovalo aj palivo, ktoré obsahuje etanol. To bolo vtedy, teraz sa postupuje iným spôsobom. Okay. I can do it in, uh, I, I can't do German though. Sorry for... No, mohol by som sa pokúsiť aj v iných jazykoch, ale po, po nemecky nie. Teraz nie, možno neskôr. Ja försöker igen. Dobre, pokúsim sa ešte raz. Takže dnes v každom prípade už e, je iná situácia. Dnes sa skôr etanol popisuje ako cesta do pekiel a pokiaľ ide o správno, e, tak e, pokiaľ ide o zelených a sociálnych demokratov, pokúsili sa maximálne znížiť ciele, pokiaľ je obnoviteľné zdroje energii. No a je to tak, že momentálne u nás je to tak, že je situácia zložitá. Musíme si uvedomiť, že biopaliva nie sú ani e, peklo, ani nebesá. Jednoducho je dôležité prijať určité rozhodnutie a myslím si, že biopaliva zohrávajú určitú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o budúce riešenia. Týka sa to takých e, krajín ako napríklad Švédsko, kde máme veľkú dopravnú sieť. Ale v každom prípade to, čo potrebujeme, potrebujeme mať stabilné a predvydateľné pravidlá pre obnoviteľné zdroje energie, a práve to je má byť súčasťou tejto správy. Preto je dobré, že sa podarilo odblokovať niektoré časti, ktoré požadovali veľké časti e, tejto inštitúcie. Požadovali to hlavne Lavica a Zelený. Takže ide o to, aby sme vytvorili možnosti na vytvorenie moderných biopalív, E, napríklad je veľmi zložité získavať biopalivá z lesa, z lesníctva. Pevne veľmi sa to podarí, že sa nám podarí vytvoriť stabilné pravidlá hry a pevne veľmi všetci poslanci, pre všetkým tí, ktorí sa bá, e, odvážujú označiť sa za zelených, podporia tieto nové pravidlá, lebo ak ich sa nepresadia, tak vlastne sa budú podporovať iba, iba e, fosílne palivá. Dož minutos dož Ďakujem pekne. Teraz pán Dans na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcov Torvalcov za vdenú prácu. Veľmi častokrát to bolo veľmi zložité a v konečnom dôsledku to máme kompromis a som veľmi vďačný za odvedenú prácu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zamýšľali nad tým, prečo tu vlastne vedieme túto diskusiu a prečo vlastne to tak spolu. Totiž ide o to, že vlastne už dlho sme tu mali vplyvy negatívnych politík na úrovni EÚ, pokiaľ išlo o biopaliva. Tieto vplyvy skutočne som zažil aj v mojej predchádzajúcej práci, keď som pôsobil v mimovládnej organizácii, tam sme pôsobili v subsárskej Afrike a tam jednotlivé spoločenstva boli v zložitej situácii. Súviselo to s negatívnymi vplyvmi politik, ktoré sme schválili aj tu. Pre všetkým išlo o šírenie produkcie e, rastlín na výrobu biopalív pričom pôda by sa mali využívať primárne na výrobu potravín. To je veľmi zložité pre komunity, ktoré sú závislé od využívania pôdy a potom samozrejme je tu aj vplyv nepriama využi- zmeny využívania pôdy, sú tu vplyvy na ekosystémy a vlastne to malo slúžiť na vyriešenie klimatických problémov. Ten balíček, ktorý tu máme, pred sebou nie je dokonalý. A ja chápem, že je to zložitá vec a máme tu aj výhrady, pokiaľ ide o niektoré ciele, napríklad pokiaľ ide o produkciu prvej generácie, ako ešte viete, chceli by sme, aby tam tie hodnoty boli nižšie. Myslím si, že tento balík odzrkadluje aj to, že je tu ochota prosím, pokrok na úrovni niektorých členských štátoch. A vidíme to veľmi dobre aj na pozícii rady, potom je tu ďalšia vec, nedostatočná ambicioznosť aj na úrovni komisie, to môžete takto skonštatovať. Ale v každom prípade to krok vpred a mali by sme to uznať, ako dôležitú úlohu to zohráva. Totižto e, tak dlho sa tu nepodá dosiahnuť pokrok a nie je to prospešné pre tie komunity, o ktorých som hovoril, nie je to prospešné ani priemyselné odvetvie, ktoré e, sa rozhodli, rozhodlo ísť touto e, cestou a preto v rámci tohoto balíku si myslím, že sa rozhodujeme, že uznáme, že je tu, sú tu vplyvy nepremej zmeny využívania pôdy a je možné uplatňovať to vedecké poznatky, ktoré sa nemohli teraz využívať. Takže ide o to, ako zredukovať niektoré negatívne dopady biopalív. Samozrejme, možno k tomu pristupovať z rozličných uhlov pohľadu. V každom prípade to znamená krok vpred, aj keď to ešte nedokonalé, mali sme to podporiť. Eh, señor Danks, tiene una tarjeta azul de señor... Pán Dans, je tu na vás eh, ešte doplňujúca otázka. Akceptujete ju? Nech sa páči. Eh, Pán Glezos, viete, kolega, že zemetrasenie v Himalájach súvisí s klimatickými zmenami, pretože klimatické zmeny prispievajú práve k takýmto udalostiam. Zasahovanie človeka do prírody, aj biopalivá k tomu prispievajú. No, no, Podľa mňa bude mnoho čím zemetrasení možno, že tektonické platne by mohli byť takou principiálnou príčinou, ale Vypočujem si i príspevok bio, biopalivovej politiky Európskej únie k, k tým zničujúcim zemetraseniam. Ak takéto dôkazy sa objavia, tak rad, rad si ich svojou otvorenou mysľou vypočujem. Gracias. Bueno, después de este breve episodio de ciencia ficción. Po tejto Eh, epizóde eh, Science Fiction má slovo pani Görling. Nie je tu a preto má slovo pán Gebrandy. voorzitter. En laat ik ook beginnen met... Ďakujem, pán pr- predseda. Gezien de padstelling die hij... Ďakujem za vašu vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o uh, túto patovú pozíciu, ktorá vznikla v tomto parlamente, je to pozícia i vo vzťahu k rade. Corinne Lepage bola autorkou predošlej správy a to je jej dedičstvo, alebo teda to je dedičstvo, ktoré sme zdedili. Nie je to pre budúcnosť e, sľubné pokiaľ ide o rok 2020, keď už teraz e, máme pad e, tak ďaleko pred rokom 2020, ako to bude vyzerať e, o mnoho rokov, keď budeme mať vysoké percentá znižovania emisí CO2. Je to zlý znak. To, čo teraz absolvujeme, sú len veľmi, veľmi malé krôčiky a bojuje sa tu naozaj o každý milimeter. Čo bude potom, keď budeme chcieť urobiť väčšie kroky? A práve pokiaľ ide o postoj členských krajín, sa ďaleko nedostaneme svojou klimatickou politikou. Takže e, teraz veľmi hrdo tvrdíme, že, chceme, že dosahujeme ciele 2020, ale keď sa pozrieme na Holandsko, už tak e, dochádza k hospodárskému rastu a samozrejme hneď stúpajú emisie CO2. Nie redukciami, to by sme si mali zvážiť. Teraz ešte jedna téma, to, to uspôsobenie e, kvalit, smernice o kvalite palív. No už dobrá politika si vyžaduje odvahu, hlavne dnes v tak rýchlo sa meniacom svete. Práve existujúca politika vedeckých poznám, poznatkov, ak sa prekoná, tak politika sa bude musieť e, prispôsobiť a biopaliva nie sú, e, nie sú všeliekom, svetým grálom. Možno e, tie, čo sú nové generácie, ale musíme vyvinúť kritéria trvalej udržateľnosti a nerobiť chyby minulosti, pretože takéto nebezpečenstvo pretrváva. Som za, uh, som za výsledok, ale je to veľmi, veľmi biedné pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, keď, sme, keď som premyšľala na koniec trialogu, ako hlasovať o tomto e, finálnom materiáli, e, ovládol ma smútok a beznádej. Všetci dnes vieme, že podpora v prvej generácie bol veľký e, problém, že sa EÚ výrazne zmýlila a že pri konštrukcii pôvodnej smernice prehliadla niektorých zásadných faktorov, čo sa premietlo i do ďalšieho poškodenia krajiny a životného prostredia zníženie potravinovej sebestačnosti a rastúcie potravín. Ako tieňová spravodajkyňa som pristupovala k tejto zmene s nádejou a očakávaním, stal sa však opak. Prvé alarmujúce náznakom toho, že všetko nie je v poriadku, bol neutíkajúci tlak, ktorý na nás denne bol vyvíjaný zo strany európskeho lobingu, ktorý viac než životné prostredie zaujímalo to, či ktorá surovina či palivo bude podporovaná a kam sa bude započítavať Napriek tomu sme vďaka skvelej práci spravodajcu i výboru Envy vstúpili do záverečného vyjednávania s radou a komisiou s veľmi silným dokumentom. To, čo nakoniec z neho zišlo, nie je nič iného než veľká poražka pre Európsky parlament, ale hlavne pro životné prostredie. Podvolili sme sa tlaku rady a členských krajín a rezignovali na všetko podstatné, čo mala nová úprava reprezentovať Stratili sme 6% hranicu na paliva prvej generácie, čo bolo pôvodne maximum. Nedokázali sme zabezpečiť dostatočnú podporu pre paliva z druhej a tretej generácie, tak, že sme prispustili nezáväznosť ich podielu. Jednoducho parlament do druhého znenia nedokázal presadiť takmer nič, čo si vo výbore NV pôvodne odhlasoval. Výsledný text je vlastne len mierne vylepšenou verziou pôvodného návrhu z roku 2009 s čistým svedomím sa dá povedať, že po 5 rokoch vyjednávania sa vlastne nič podstatne nedosiahlo. A preto by som tu rada uviedla, že frakcia GUE MGO sa nechce podielať na tejto šaráde, ktorá v podstate znamená zakonzervovanie trejšieho stavu, ktorý sa len veľmi honosne maskuje ako obrovská zmena. Dámy a páni, drancovanie našich krajín bude naďalej pokračovať, súčasní výrobcovia budú na tom profitovať a my sme tomu nedokázali zabrániť. Ďakujeme. Slovo má pán Eichhout. Much, like thank... Ďakujem. V prvom rade ďakujem pánu spravodajcovi za jeho prácu na tomto eh, materiáli. Nebolo to ľahké a určite nemožno rátať eh, s väčšinou v tomto parlamente a rokovať s radou a tu musíme poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Aj tak som ale sklamaný z výsledku, ale bol by som ešte viac z toho, že e, rada tu nie je prítomná. Ukazuje to tak trochu, aký problém tu máme, že v rámci rady členské krajiny ani nevidia, v čom spočíva problém. A to je podľa mňa veľmi zlý signál, že neukazujú záujem. I počas rokovaní sa ukázalo, že tak nečinia. A tu je problém, pretože Prečo o tom diskutujeme? Stanovili sme si cieľ 10 pre biopaliva v oblasti dopravy. Ale my všetci vieme, že ak sa pozrieme, ako sa to vyvíjalo, bol to hlavne e, vývoj biopaliv prvej kategórie, agropalív a tie neplnia tie e, užitky pre životné prostredie, ktoré sme si vzali. A preto tu niečo musíme urobiť Komisia predložila návrh s, s cieľom dať hranicu 5 pre prvú generáciu. V parlamente sa nám podarilo dostať sa e, k 6 ale členské krajiny chcú byť len na 7 Bohužiaľ, v rokovaniach sme to, sme to prehrali. My ako parlament sme tiež súhlasili s hornou hranicou 7 A pre mňa je to privysoko, pretože len to e, naplňa tú hornú hranicu zlými biopalivami. My chceme ale stimulovať tie pokročilejšie. To bolo teda druhé, čo žiadal parlament, že chceme pokročilé biopaliva, aby tu boli naozaj inovácie v Európe. Bohužiaľ, ani tu rada nechcela nič. V konečnom e, dôsledku tu máme pre pokročilé paliva nezávislý pardon, nezávis, nezáväzný cieľ. Takže veľmi slabá, slabý stimul na, e, pre inovácie v EÚ. A keď sa pozriete na definície, je to i zle definované. Pravdepodobne bude teraz rozpráva, kde každý bude hovoriť, že on robí tie vyspelé biopaliva. Takže každý bude sa viesť na tejto novej vlne, ale bude v podstate neinovovať. Ale my sme chceli e, započítavanie nepriamého využívania e, e, pôdy, ale máme len, máme len výkazníctvo. Takže sme vlastne podľa mňa priveľa strátili v týchto rokovaniach a nemôžem teda tento, túto dohodu podporiť. Vidím tu zastupcov komisie a pýtam sa, čo urobíme po roku 2020. Budeme sa, poučíme sa z tohoto problému, že si nestanovíme nový cieľ, ktorý bude veľmi neflexibilný, ale že naozaj do centra dáme e, smernicu o kvalite palív, o redukciách. Nebudeme mať cieľ na technológiu, nevieme, ako sa to rozvinie. Preto otázka, budeme pokračovať po roku 2020, pretože tu bude nová rozprava a dúfam, že rada bude prítomná. Je to totiž veľmi dôležitá téma a ak k nej pristúpime správne, tak môžeme mať v oblasti dopravy naozaj dekarbonizáciu. Ak nie, tak budeme vlastne podporovať zlé technológie. Ďakujeme. Pán Eichthout, máme tu dve e, modré kartičky, dve otázky pán Santi a pán Fielner. Nech sa páči. Signore Santi. Nech sa páči prvý rečník. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán Eichhout, rád by som vedel, hoči e, s vami súhlasím, e, v tom, že treba ďalej rokovať, ale ak nebudeme môcť rozhodnúť, či e, chceme primárne alebo sekundárne palivá a tieto vyvíjať. Neznamená to, že pri, pripustíme ďalší vývoj fosílnych, vlastne podporíme vývoj fosílnych palív? Responde usted ahora y después responde el señor Fellner, por Môžete teraz odpovedať a potom bude mať otázku ešte pán Fielner. Alebo dokonca môžeme spojiť tie dve otázky. Nie? No, jeden z najväčších problémov, že teraz stimulujeme jednu technológiu v oblasti dopravy, ktorá môže dopravu e, dekarbonizovať, ale tu je ešte veľa ďalších opcií. My sa e, zameriame príliš, príliš na jednu, e, jeden smer, to je veľmi zlá politická perspektíva. V centre musí byť dekarbonizácia a mať, musíme viaceré opcie a v tomto zmysle to, čo sme teraz robili, zamerať sa príliš na jednu zlú technológiu, ktorá neplní e, prísľuby nie, nie, nepôjdeme k fosílnym palivám. Problém je, že tieto alternatívy sú pre klímu ešte horšie než fosílne paliva a potom vlastne podporujeme zlé. To musíme opraviť a to v tomto prípade vlastne nenaprávame. Teraz má slovo pán Fielner. Ďakujem. Vy ste povedali, že, že sa príliš zameriavame na biopaliva v Európskej únii. Súhlasíte s tým, že e, súhlasili by ste s tým, že e, to by tak hovorili zelení pred desiatimi rokmi, pokiaľ ide o e, polnospodárske agropalivá, hovorili ste, že tiež neplnia svoje prísluby. E, e, etanol výrobený v Európe, ale súhlasíte s tým, že má 90% e, potenciál znižovania emisí CO2. A po tretie, ak parlament by hlasoval, ako dnes budete hlasovať proti tomuto proti tejto legislatíve. Ak by ste mali miliardu eur, investovali by ste ich do výrobu biopaliv pokročilých druhej generácii, ak parlament by e, e, zničil tie pravidlá a definície, ako sa majú produkovať, a keby rozhodol takto? First of all, Mr. V prvom rade, pán Fjellner, ja hlasujem za E, mandát pre Envy. Viem, že vy ste boli proti, vy ste nechceli ne, nič pro nepriame využitie krajiny, vy ste nechceli obmedzenie pre prvú generáciu. Vy ste boli dlho v kontakte s polnohospodárskou lobby. Ak chcete naozaj zmeny, mali by ste, pridali by ste sa e, k dohode z Envy. Vy ste to ale nechceli, takže v tých rokovaniach ste sa boli ochotní zdať všetko. Teraz predstierate, že ste na dobrej strane. Možno, že ste mali byť na našej strane Eh, oveľa skôr, ani ste sa ale pritom nezúčastňovali. A potom, ak chcete rozlišovať medzi dobrými a zlými, práve vtedy to treba eh, zvážiť pri nepriamom využití krajiny. To je ten kľúčový bod. Ak to nezohľadnite, neviete, čo je dobré a čo je zlé, preto ja podporujem zohľadniť eh, to, vy chcete len jeden cieľ, podporovať polnospodárstvo namiesto podporovania tých správnych. A ak by som vyrábal e, druhú generáciu, v tomto díli by som nedal peniaze do Európy. Bohužiaľ rečníkovi bol vypnutý mikrofón. No conviertan ustedes los tiempos de 30 segundos en algo más de un minuto. En lo sucesivo tendré que ¿eh? Prosím vás, aby ste 30 sekúnd nepredlžovali na minútu, pretože vás bude musieť eh, potom prerušiť pán Pedičiny. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať sa eh, pravodajcovi za prácu, ktorá smerovala k tomuto výsledku. Žiaľ, nemáme takýto kompromis. Mm, Nepačí sa nám v podstate Nemalo by sa to ani nazývať kompromisom, skôr by som to nazval nastolenie radov. Rada neakceptovala ani v minimálnej miere obavy občanov v Európe. Vždy sme bránili priemysel, ktorý bol priemyslom, e, ktorý bol takým cirkulárnym priemyslom, ktorý využíva napríklad odpadové drevo na výrobu nábytku. Táto smernica znamená, že tu budú e, stimuly v prípade, že sa budú využívať biopaliva. Parlamentný návrh nebol braný do úvahy a tieto spoločnosti nebudú mať súroviny, bude tu neférová konkurencia a teda biopaliva e, nebudú môcť konkurovať Mnohé z týchto um, podnikov skrachujú, veľa pracovných miest sa práve stratí kvôli uh, týmto súrovinám. Čiže táto smernica musí byť ekologickejšia, musí dôjsť k dekarbonizácii uh, cestného priemyslu a toto musí byť teda ekologickejšie a udržateľnejšie. Ďakujem, máte tu zelen, modrú kartičku? Zo so strany pani Rabiny. Ak tento návrh prejde, tak e, e, tu bude konkurencia e, voči tým, ktorí produkujú ekologicky. Nemyslíte si, že potrebujeme konkurenciu v týchto oblastiach? Áno, konkurencia je v poriadku, ale nie neférová hospodárska súťaž. Je to vlastne otázka priority, ak tento, týmto podnikom e, zoberieme e, prí, prísun východiskových súrovín, tak vlastne e, skončia. Jednoducho sa im zhorší schopnosť a budeme musieť ich ešte viac podporovať. Ďalší rečník. Milí kolegovia, nie je správne tak rýchlo sa vzdať v prvej generácie. Nové e, štúdie ukazujú, spochybňujú metódu výpočtu e, teda nepriamej zmeny využitia pôdy. E, táto smernica z roku 2008 ak chceme pokračovať vo výskume pokročili, treba zohľadniť obrovské investície, ktoré už sa realizovali. Mám tu na mysli na polospodárov, ktorí Eh, investovali do energii budúc, eh, budúcnosti, aby sa postavili voči kríze. Druhá generácia biopalív sa očividne nejaví ako schopná, že by ešte dokázala nahradiť tú prvú. Tie, ten, tá horná hranica 7% sa mi zdá, rešpekt, eh, sa mi zdá zmysluplnejšia, pretože rešpektuje dlhodobé vy, vy, vyhliadky. Moja krajina Francúzsko zohrala priekopnickú úlohu v oblasti biopalív Naš, naši polnospodári a priemyselníci by mali nasledovať náš preklad. Nemali by sme si podkopávať e, pôdu pod nohami. Ďakujem. Gracias. Señor Lise. Ďakujem, pán Líze, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, milí kolegovia. Najskôr chcem všetkým poďakovať teda všetkým tým, ktorí pracovali na tomto kompromise, pánovi Torvalcovi, správodajcovi, EPP, Kristofovi Filnerovi, nášmu vyjednávačovi. Myslím si, že to je dobrý kompromis a myslím si, že PP týmto kompromisom e, môže súhlasiť. Musíme e, dosiahnuť miernu zmenu, ale nechceme teda dieťa vyliať aj s vaničkou. Nebol by to dobrý signál pre poľnohospodárov, pre priemysel, ktorý investoval do týchto technológií a tie roky práce by sme vlastne spochybnili, ide o ochranu dôvery a ja si nemyslím tým, neverím tí, ktorí hovoria, že politika biopaliu je pôvodom všetkých problémov vo svete, je to dramatizácia situácie a mnoho čo sa v tejto oblasti urobilo, je udržateľné, udržateľnejšie ako tradičná výroba e, z tých e, fosílnych palív, takže je dobré, že sme e, za zmenu a vítam hlavne to, že je tu teda cieľ druhej generácie a je dobré aj to, <clears throat> že nie všetko, čo sa investovalo, spochybníme. Cieľ druhej generácie moderných biopáliev e, sa zdá e, rozhodujúci, ale my musíme ešte e, sa nad tým zamyslieť, musíme do tohto investovať a do roku 2020, to už veľmi blízko, bude tu nový <clears throat> návrh komisie po tomto období a potom, aj teda po tomto období, budeme mať vyššie ciele pre modelné, moderné biopalivá. Hlavne tá kritika, ktorá tu odznela, na tu nesmieme zabúdať, ale nesmieme zabúdať ani na to, že biopalivá prvej či druhej generácie a táto smernica samotná nám pomáha k tomu, aby sme sa stali nezávislejší od fosílnych palív a tento parlament by mal byť jednotný a smerovať k tomuto cieľu. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Pán Koferaty. Ďakujem pekne, pán predseda. Reformy smernice pre obnoviteľné zdroje znamenajú, že Európska únia ide správnym smerom. Máme tu e, ekologickejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť a počas tých mesiacov rokovaní Európsky parlament e, <clears throat> trvale mal na zreteli teda túto víziu jasných pravidiel v oblasti biopalív, e, boj proti klimatickým zmenám a podpora <clears throat> zelenej ekonomiky. Výbor Envy vo svojom texte je ambiciozný, je za ambiciozne normy a závery po dohode s radou <clears throat> to značne znižujú tento cieľ. Nič menej ďakujem pánovi Torvácovi za prácu, ktorú urobil a za výsledok, ktorý sa dosiahol. <clears throat> Tieto nové pravidlá možno, že nezachádzajú dostatočne ďaleko, ale predsa len znamenajú, že <clears throat> že sa nechceme odkloniť od využívania mm, biopalív Nechceme, aby sa to negatívne odrazilo na cenách potravín v chudobných kraj, v krajinách. Myslím si, že je to teda dobrý signál, je to krok správnym smerom a mali by sme pozbudzovať členské štáty, vrátane tej mojej, aby investovali <clears throat> práve do tohto sektora aby sme nadviazali na príklad eh, parlamentu a na vyššiu ambíciu, ako sme mali pôvodne, ktorá žiaľ doteraz neprešla. Ďakujem, pán Tošinovský. <clears throat> vážený pán predseda, vážený pán komisár. Podpora klasických biopalív a 10-percentný podiel, to bolo chybou s negatívnym dopadom na polnospodárstvo a som rád, že Európska komisia uznala túto chybu a teraz máme šancu to tu napraviť. 7 percentný limit je ale stále vysoký a ja som skeptický ohľadom ochoty znižovať to na národnej úrovni. Žiaľ, vidíme realitu aj u nás doma, kde biopalivá sa stali zaujímavým biznisom, naviazaný na verejné dotácie. Alarmujúce je, že u nás dochádza k stredu záujmov. Dominantný e, vlastník je súčasne členom vládnej koalície, ktorá sa stará o systém dotácie, rozhoduje o ňom. Podporujem preto 5 až 6-percentný podiel biozložky prvej generácie a to z dôvodu všetkých týchto negatívnych skúseností so súčasnou smernicou, ktorá vlastne prispela k tomuto stavu. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Pán Hojtema. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, že biopaliva sú kontroverznou témou. Zdá sa, že je tu veľa prekážok, ktoré musíme prekonať a ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za túto prácu z dlhodobého hľadiska. <clears throat> musíme efektívnejšie využívať naše zdroje, pretože je tu tá ekonomická dimenzia, dimenzia udržateľnosti. Tu musí zohrávať úloha práve táto oblasť eh, poľnohospodárstva. Musíme sa pozrieť na efektívne využitie zdrojov, ako som už povedala, a biopalivá sú príležitosťou pre poľnohospodárov optimálne využívať prírodné zdroje, <clears throat> prispieť eh, k eh, ekonomike. Musíme mať ale správne ciele, dosť priestoru pre inovácie a experimenty a zdá sa, že je tu teda nový vhľad na túto skutočnosť nie, mm, mohli by sme dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Pán Bojlan. Pani Bojlan, ďakujem, pán predseda. Vízia tejto legislatívy e, si vyžadovala 5 dlhých rokov, kým sa dostala do hlasovania. E, žiaľ, e, neúspeli sme voči rade. E, ešte stále je to slabšie, ako by sme si želali. Ja som sklamaná postojom rády e, v priamej zmene využívania pôdy by sa to malo brať e, do úvahy a mali by to byť silnejšie cieľe v oblasti biopalív oveľa um, e, nižšie. Ciele sú to 7-percentný limit, na ktorom sme sa dohodli. Uh, Ehm, to je dobrá správa pre <clears throat> životné prostredie, ale po piatich rokov dlhých a ťažkých rokovaní som si istá, že mnohí sú pripravení eh, sa tejto veci vzdať a budúcnosť udržateľných eh, palív by mala byť len začiatkom v Európe. Ďakujem. Pán Hojzling. Áno, milí kolegovia, myslím si, že sa zhodneme, že treba dosiahnuť zmenu v agrobiopalivách. E, e, myslím si, že tu tento cieľ nedosahujeme. Pred desiatimi rokmi sme mali ešte veľké očakávania, ako pokiaľ ide alternatívu k fosílnym palivám, ale títo sa nenaplnili. Tieto očakávania vidíme tú teda bilanciu, ktorá je horšia ako v prípade fosílnych palív. A to musíme brať na zreteľ, napríklad palmový olej alebo sojový olej. Tu existuje teda konkurencia. A keď tu máme tento ILO, ktorý sme nebrali do úvahy, e, tak tu musíme dosiahnuť sme tu. Samozrejme, že nie všetko je dokonalé, ale e, tieto konflikty vo využívaní pôdy treba brať do úvahy. Ja si myslím, že v každom prípade o tom treba ešte diskutovať, e, akým tieto faktory úplne vyškrtneme. 7%, e, či to bude ako pevný cieľ, či to môžeme e, garantovať ako ochranu investícií. Toto teda ešte nie je istý cieľ, milí kolegovia. Druhá generácia, ja to v to celkom neverím, aký je tu teda potenciál. neviem, či sa nám to teda celkom podarí, či sa dostaneme ďalej. Mnohé z týchto investícií sa zrejme premárňa. <clears throat> či dosiahneme úspory energii, či do, sa vytvorí nový e, koncept napríklad v cestnej doprave. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Pán Mazuronis. No, milí kolegovia, e, produkcia biopalív, e, k tomu sa musíme dostať, e, musíme jednoducho začať pracovať aj na tejto oblasti. Potrebujeme sa na to pozerať ako koncept v celej Európskej únii. Tieto ciele sú veľmi dôležité Máme tu vysoké očakávania v Európskej únii. Tento vyšší cieľ musí byť akceptovateľný a priateľný pre všetky členské krajiny. <clears throat> Musíme e, zaručiť ochranu investícií, po druhé implementácia nových technológií napomôže k zjednodušeniu e, výrobného procesu a zníži cenu biopalív. Myslím, že technológie sú tu ešte stále v plienkach a bude tu eh, rýchlejší vývoj budúcnosti, eh, aby sme dosiahli naše ciele. Ďakujem. Máte tu modrú kartičku. Ehm, akceptujete ju? președinte. Aș vrea să-l întreb pe colegul nostru. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať kolegu následovné. Aký je váš názor, ako by teda Európska komisia mala riadiť oblasť biopaliv a moderných biopaliv? Ako by to mala podporovať? Až e, dabar... Ďakujem, som toho názoru, že tento dokument, o ktorom dnes diskutujeme, nám núka odpoveď na vašu otázku. To je jedna vec. A druhá vec sa týka záujmov členských štátov, ako aj to, ako zohľadniť tú rozličnú situáciu v týchto štátoch. Samozrejme, vykonali sa už isté investície a preto by sme mali hľadať kompromis, ktorý bude akceptovateľný pre všetkých. Mali by to mať maximálne ciele a výsledky, ináč budú ciele síce vysoké, ale výsledky slabé. Yes. Senor Balco. Ďakujem pekne, teraz pán Balcu. Elnök úr, köszönöm a szót. A... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o smernicu o biopalivách, bola prijatá v rámci bežného legislatívneho postupu, ale to iba principiálne. Principiálne preto, lebo rada jednoducho nezobrala do úvahy naše pozmeňovacie návrhy. To znamená, že my môžeme súhlasiť iba s tým, čo nám prezentoval náš spravodajca, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy parlamentu, tie sa musia predložiť opätovne. Najdôležitejšie sú biopalivá, ktoré sa produkujú z potravín. Totiž ide o to, že podiely týchto biopalív sa musia zmeniť, lebo ináč budú mať vplyv na výšku cien potravín a rastliny vypestované na poliach sa nebudú využívať na produkciu potravín, ale palív. A toto povedie k značným dopadom. Ďakujem. Gracias. Lavia. Ďakujem pekne, teraz pán Lavia. Grazie, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Prebehli veľmi zložité rokovania a teraz sa podarilo dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide o tému zmeny, nepriamu, nepriame zmeny využívania pôdy. Takže myslím si, že je to dôležitá vec. Hovorilo sa o tom, že by sa nemali využiť polnospodárske plochy na produkciu biopalív. Pokiaľ ide o stanovené ciele, sa tu zabezpečuje určitý prechod k takým biopalívam, ktoré pomôžu chrániť našu klímu aj v procese ich výroby. No a bude tu iba nepriama iba nepriamo tu budú vznikať emisie CO2. Myslím si, že je veľmi dôležité myslieť aj na polnospodárov, ktorí sa vybrali cestou produkcie biopalív prvej generácie. Ja sa v každom prípade chcem poďakovať spravodajcovi Torvalcovi za odvedenú prácu. Ďakujem pekne aj tieňovým spravodajcom. Ale zároveň by som sa ešte chcel poďakovať lotiskému predsedníctvu rady za to, akým spôsobom viedli rokovania. Totižto ich prístup umožnil vôbec dosiahnuť zhodu, pokiaľ ide o takýto spoločný text, prečo ho podporuje komisia. Nechcem sa tu nejako zahlbiť do detailov. Konec koncov hovorili o tom spravodajcova ako aj tieňoví spravodajcovia. Myslím si, že toto je v zásade jeden, jediný schodný kompromis. Samozrejme, nie všetci sú s tým spokojní, ale je to v zásade jediné možné východisko, pokiaľ išlo o situáciu medzi radou a parlamentom a bude dôležité mne zhlasovať. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Leinen. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia o revízii obidvoch smerníc poukázala na to, že v budúcnosti sa budeme musieť orientovať viac na biopaliva druhej generácie. Pán Hoesling, tu nejde len o tak povedať, odpady spolnospodárstva, ale aj slama. Ide tu aj o nové látky, ako napríklad riasy a tak ďalej. Preto ja sa chcem spýtať komisie, ako postujeme v tejto oblasti, aby sme podporili výskum v tejto oblasti moderných biopalív, aby sa zavedli na trh. Máme tu nejaký program na úrovni EÚ? Pokiaľ ide o biomasu, pre letecký benzín budeme potrebovať, pravdepodobne aj pre nákladné vozidlá, tam, kde ešte neexistujú nejaké alternatívy, ale v osobnej cestnej doprave, tam je dôležité toto obmedziť, tam to nie je nevyhnutné. Ja si myslím, že elektromobilita, ako aj vodíkové technológie nám poskytujú alternatívy. A myslím si, že je dôležité obmedziť e, biopalíva prvej generácie. My sme si žali 5,5%, výsledkom je 7%. To znamená, že bude tu e, ešte značná spotreba pôdy, preto nie je dobré, aby tento faktor ILUK sa tu nezohľadňoval. Parlament konec koncov už v roku 2009 podporil smernicu iba za tých okolností, že sa bude hodnotiť tento vplyv iluku, nepriame zmeny využívania pôdy, to je teda negatívny vplyv na klimatickú politiky EÚ, lebo vlastne tam budú vyššie emisie ako e, by sa mali vlastne redukovať tie emisie. Senior Ďakevič. Ďakujem pekne, teraz pán Ďakevič. Celom tej direktívy je započiatkovanie procesu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážený pán komisár. Myslím si, je dôležité zahájiť proces, ktorý zabezpečí také biopalivá, ktoré budú výrazným spôsobom znižovať emisie CO2. Európska komisia mimo iného navrhla, aby sa parametre e, skleníkových plynov upravili a zároveň je dôležité posilniť a podporiť moderné biopalivá. Pokiaľ ide o prácu na tejto smernice, v istej fáze to išlo správnym smerom, ale celkový výsledok nie je uspokojivý. Pokiaľ ide o samotnú legislatívu, ktorá sa týka problematiky emisí skleníkových plynov, a ako to riešil s členským štátom, to nebude fungovať, bude to mať vplyv na polnospodárskú produkciu v viacerých štátoch, bude sa týkať aj Polska, bude to znamenať značné vplyvy pre producentov, spracovávateľov a štáty. Nevieme, aké tam budú presné vplyvy, to znamená, že musíme citlivejšie vnímať hlasy tých, ktorých sa to najviac dotkne. Preto naša polská delegácia na skupine EKR sa zdrží hlasovania. Gracias. Silikiotis. Ďakujem pekne, pán Silikiotis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Je nevyhnutné, aby sme zabezpečili nové zdroje palív pre sektor dopravy. Táto správa, o ktorej budeme dnes hlasovať, ktorá sa týka zmeny príslušných smerníc, tak tam chýbajú dôležité prvky, pokiaľ ide o podporu obnoviteľných zdrojov energií, vyžaduje si to nové politiky, novú infraštruktúru, musíme upraviť pravidlá pre štátnu podporu, potrebujeme mať posilnenú spoluprácu a okrem toho potrebujeme aj ďalšie opatrenia na to, aby sme využili nové zdroje, ktoré môžu byť nákladovo výhodné aj pre spotrebiteľov a ktoré e, budú podporovať aj malých producentov. Pokiaľ ide o nové projekty a infraštruktúru v oblasti cestnej dopravy, tak tam musí byť viac chránené životné prostredie, potrebujeme mať nízkouhlíkovú ekonomiku, ju podporovať a na to potrebujeme samozrejme obnoviteľné zdroje energií. A samozrejme nesmieme zabúdať ani na energetickú účinnosť. Ďakujem pekne, teraz pán Helmer. Vážený pán predseda, našej skupine, našej strane nejako veľmi nepodporujem biopaliva, ako nás nepokojuje táto regulatórna neistota, ktorú vlastne vytvoril eh, tento parlament. Tak najprv sme hovorili, že o 10%, bude tam 10% biopaliv, aby teda náš priemysel vykonal investície. Jedna významná európska spoločnosť, firma investovala pol miliardy eh, eur do rafinerie palmového oleja, teraz to vlastne znížime z 10 na 5, 6 alebo 7 To znamená, že významným spôsobom poškodzujeme investorov a toto nie je správny spôsob, ako sa riadi ekonomika. Vo všeobecnosti ide o to, že vo svete je množstvo lacnej ropy a plynu. Zdá sa, že táto situácia bude pretrvať nejakú dobu. Emisie CO2 budú raz 10 ročia bez hľadu na to, ako budeme postupovať e, v tejto inštitúcii. Pán predseda, ja by som chcel poradiť niečo kolegom. Jednoducho zvyknite si na túto myšlienku. Gracias. Señor Rope, no tengo nada... Ďakujem pekne. Teraz pán Rope, ja nemám nič proti vám. Ja som vás jednoducho prehliadol. Teraz máte slovo na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Áno, ja vám skutočne verím, že ste ma nepreskočili úmyselne. Pokiaľ ide o biopalivá, tak pred nejakou dobou sa zdalo, že to bude najlepšie riešenie našich problémov. A pokiaľ ide o zhodu medzi komisiou, radou a parlamentom, pokiaľ ide o podiel biopalív a pokiaľ ide o drastické zníženie tohoto podielu. Myslím si, že je to dostatočným dôkazom na to, že by sme mali dobre zvážiť naše ďalšie kroky. Pokiaľ ide o Litvu, tam sa vytvorili viaceré podniky, ktoré sa zaberajú produkciou biopalív, preto by sme mali chrániť vykonané investície do roku 2020. A Mali by sme preto aj zohľadniť faktor zmeny využívania pôdy. Mali sme vytvoriť predpoklady na to, aby sa mohli vykonať aj nové investície do moderných palív. Ďakujem pekne. Teraz pani Grostet. Eh, eh, Otázka, ktorá je veľmi kontroverzná. Európska únia vyvíjala veľký tlak eh, práve na vývoj biopalív a potom tie konštatovania sú s klamaním a s pochybnením. Možno, že to nie je dosť ambiciozne pre niektorých, možno to zachádza priďaleko pre ostatných a možno by sa tu žiadala väčšia rovnováha, zachovanie investícií, smerom k biopalivám prvej generácie zároveň, ale treba dbať na to, aby biopalivá neboli konkurenciou e, výroby potravín aby neboli zdrojom skleníkových plynov, ktoré sú príliš vysoké e, v porovnaní s iným využitím pôdy. Čiže nemôže toto byť obeťou radikálnej zmeny politiky. E, treba na to čas a dlhodobú víziu. Myslím, že v tomto prípade e, nie je možné, aby sme tu trpeli e, dôsledky e, tejto výpočtovej metódy, ktorá je veľmi spochybnená vedeckými metódami, pokiaľ ide o využitie pôdy a nechceme, aby sme len podávali jednotlivé správy cieľ 0,5 e, biopalív, e, ktoré sú pokročilé. Toto je cieľ, ktorý je stimulujúci, pragmatický, ale ľutujem, že nie je záväzný, pretože e, zdroje pre takéto biopaliva sú ešte slabé. Európa nesmie zaostávať v technologickej oblasti udržateľných palív a preto musíme podporiť výskum a vývoj v tejto oblasti. Ďakujem. Gracias. Señor Pagno. Euh, pán predseda, pán komisár, konečne končíme s týmto zlým dobrým riešením biopaliva druhej generácie. Toto bolo veľmi príťažlivým riešením, bez toho, teda, že by sme potrebovali ropu. Um, dosiahneme dobré výsledky, ale mm, mm, my sme spokojní, že Európska únia a vy ste sa rozhodli otočiť sa chrbtom týmto palivám, biopalivám Teraz, keď máme ambíciu dosiahnuť kompromis, ktorý bude záväzný globálne, máme eh, prvý pozitívny signál zo strany Európy. My sme pripravení seriózne pracovať eh, na hospodárstve, ktoré bude nízkouhlíkové. Ja osobne by som si želala zájsť ešte ďalej, aby sa tu zahrnul aj faktor ILUK, pokiaľ ide o udržateľnosť biopalív alebo že tu budú záväzné ciele pre biopaliva, mm, ktoré sú takej vyššej úrovne. Toto je len etapa, dôležitá etapa. Máme mm, teda cieľ, budúcnosti je v e, pokročilých palivách po palivách prvej generácie to zásadné tu je, Európa konečne uznala, že agrobiopaliva nie sú uh, odpovedou na klimatické zmeny. Teraz je lopta na strane členských krajín, napríklad vo Francúzsku, cieľ do roku 2020 je vytvoriť 150 tisíc pracovných miest v tejto oblasti biopaliu eh, pokročilých biopalív. A ja si myslím, že čelíme výzve, Mm, ktorú sme vlastne v decembri začali riešiť v Paríži a teda toto rozhodnutie, ktoré dnes príjmame, ide dobrým smerom. Ďakujem pekne. Teraz pani Gerling. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcom. Spravodajcom za odvedenú prácu. Bola tu dlhá cesta, podarilo sa dosiahnuť mnohé veci. Zdá sa, že nikto tu nechce prevziať zodpovednosť za tú dohodu z roku 2008, tam, kde bola tá maximálna hodnota 10%, to bola hrozná myšlienka. Ja som veľmi rada, že teraz sme sa zhodli na 7%, lebo totiž to prvá vec, ktorá mi napadne v súvislosti s touto témou, je to, že sme vytvorili vysokú mieru neistoty pokiaľ investorov, takže mali by sme byť skutočne obozretní, pokiaľ ide o parlament ak teda chceme vykonať nejaké veci, ktoré majú ďaleko siahle dôsledky, musíme dobre zvážiť. Jednoducho nie je možné, e, keď niečo rozbehnú, to zrozumieť pravidlá, takže teraz aspoň sa podarilo zhodnúť na 7%. Potom druhá vec týkajúca sa tohoto, tejto témy, tu ide o ten faktor ILUK. Hovorilo sa o tom, že sa to nebude hlásiť, nebude sa to započítavať a som veľmi rada, že to tak nakoniec je, Totiž to je veľmi jasné, že pokiaľ vedecké poznatky týkajúce sa faktorov iluku nie sú dostatočné, tie moduly, modely nefungujú a jednoducho môžeme akceptovať e, otázku zápočtu, keď to bude všetko pripravené, teraz to nie je. Ešte by som sa chcela dotknúť samotnej témy parlamentných rokovaní. Ďakujem pekne pánovi Torvalcovi, ale v každom prípade tá najdôležitejšia vec, ktorá mohla byť výsledkom tohoto úsilie, boli povinné ciele, pokiaľ ide o moderné biopaliva. To sa nepodarilo zabezpečiť. To znamená, že ide o to, že nie je tu súhlas všetkých politických skupín. Myslím si, že tí, ktorí sa účastnili rokovaní, by mali byť skutočne nespokojní, pokiaľ je túto skutočnosť. Mach. Ďakujem pekne, teraz pán Mach. Dámy a pánové, ja som podal pozmienku Dámy a páni, ja som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý má znížiť podiel tradičných biopalív na 6 Ak by to rokovací poriadok umožnil, navrhol by som absolútne zrušiť túto smernicu o biopalivách. Naši predchodci totiž vytvorili zlý systém, ktorý vedie k tomu, že ceny potravín rastú, ľudia v najchudobnejších krajinách sveta hľadujú. Vytvorili sme systém, kde bohatne pár oligarchov. Napríklad v Českej republike jeden takýto oligarcha, pán Babiš, najprv si kúpil politikov, aby mu zabezpečili odbyt jeho repkového oleja, potom si kúpil televíznu rozhlasovú stanicu, kúpil si najväčšie dejníky v našej krajine a nakoniec si kúpil aj voličov a stal sa podpredsedom vlády, ktorá navrhuje ďalšie daňové úlavy pre biopalivá. Preto by som vás chcel požiadať, aby ste podporili pozmeňujúci návrh, ktorý by aspoň znížil podiel tradičných biopalív na 6 Ďakujem. Gracias. Señor Langen. Ďakujeme. Slovo má pán Langen. Bol som hovorcom v našej skupiny v roku 2008. Zelení neboli vtedy spokojní a teraz chcú všetko zmeniť. Treba myslieť na e, dôveru investorov. Bohužiaľ, mikrofon rečníkovi e, opakovane vypadáva. I need to start. Ah, okay. Good. Good is better. Tu je to lepšie, očividne. Takže ešte raz. Vážený pán predseda, kolegu Ugovi Torvalcovi chcem poďakovať za jeho výsledok. Ten výsledok je lepší, ako ho sám odprezentoval. Je to dobrá stredná cesta medzi dôverou investorov a požiadavkami tohto parlamentu, hlavne e, Eh, pod vedením spravodajcu Turmesa v roku 2008. On vzniesol tieto námietky. Vtedy im nestačila žiadna hodnota. I vtedy bilancia CO2 biopalív bola známa. Nebolo to nič nové, takže eh, stále hore-dole. Eh, ja ten kompromis považujem za dobrý, výsledok je dobrý. Ciele, ako ich rozhodol výbor ITRE, sa do veľkej miery dosiahli. Zohľadnenie nepriamých zmien využitia e, pôdy e, kvôli nedostatku vedeckých poznatkov bolo zamietnuté. Výkazníctvo je prvý krok k hodnoteniu pre budúcnosť. Horšie, ho, horná hranica 7% je dobrá a obhájiteľná, aj keď je vyššia než návrhy parlamentu e, klasické biopalíva majú bezpečnosť investícií, operačný cieľ 0,5 pre druhú generáciu je dosť nedostatočne e, ambiciózny, štvornásobné započítavanie, bohužiaľ e, škoda, že tu nie je oddelený cieľ pre bioetanol, ďalej pokračovanie až za hranicu roku 2020, kompromis je pozitívny, desí medzi stabilizáciou trhu vplyvom CO2 a teraz je na ťahu komisár, pretože sme sa rozhodli, že potrebujeme aj predpis za rámec roku 2020. Vy ste na ťahu, pán komisár, e, s novým návrhom. Ďakujem. Senior Ďakujeme. A pani Kadenbach, e, prepačte. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kompromis možno prijať plným presvedčením, alebo len tak e, vlažne, ako ešte práve akceptovateľný. A to druhé platí pre mňa. Je lepšie mať toto, ako to, čo sme mali predtým. Otázka potom je, prečo si, prečo, prečo si proti biopalivu, veď to znie tak dobre. No už tak mnohí si myslím sme boli presvedčení, že rozhodujeme o niečom dobrom, ale pravda nám ukázala, realita ukázala, že sa udial len presun od výroby e, E, na výživu ľudí a zvierat smerom k nakrmeniu e, vlastne palivovej nádrže. V konečnom dôsledku klimatická bilancia tohto e, biopaliva alebo polnospodárskeho paliva nebola dostatočne správna viedla k tomu, že došlo k zmenu, zmenám využitiu krajiny nie len v Európe, ale aj v tretich krajinách a v podstate sme sa vystavili nebezpečenstvu, že to, čo sme robili v dobrom úmysle pred desiatimi rokmi sa medzičasom zvrátilo v opak. 7% e, sú podľa mňa priateľným kompromisom, pretože sme často si vypočuli, že samozrejme mať istotu investičnú a plánovaciu a som presvedčená, že to, táto istota u 7% je, po, je pomerne vysoká a aj e, e, mne by sa bolo viac páčilo tých 6%, aj to bol predsa už kompromis. A dnes sa už viackrát povedalo, že e, je dôležité, že ideme ďalej, že potrebujeme novú pokrokovú produkciu a práve vo výskum, do výskumu treba investovať, aby sme mohli zabezpečiť mobilitu, ale súčasne s najnižším možným zaťažením. To je budúcnosť Európy. Slovo má teraz pani Ajuso. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. V prvom rade by som chcela poďakovať a poblahoželať spravodajcu predsedníctvu komisii k tomuto výsledku, k zhode, ktorá sa nehľadala ľahko. Pokroky, e, podpora biopaly bez prvej generácie, už po učinených investíciách by to bolo čosi, čo, je to čosi, čo sa tu primerane zvládlo. Prvú smernicu o biopalivách som sledovala a to nadšenie, ktorú mali zelení a e, ambiciozne ciele, e, ktoré žiadali, e, sa zmenilo, majú právo zmeniť svoj názor, potrebujeme nové klimatické ciele, potrebujeme primeranú ochranu pre existujúce alebo učinené investície, a e, menej použitia fosílnych palív. Nuž e, faktor nepriamých zmien využitia pôdy, to treba zohľadňovať a sú tu e, náznaky toho, že nevždy prechod z teórie do praxie je taký ľahký. Potrebujeme narastajúci podiel biopalív, do roku 2020-30. Ďalší rečník, e, pán Poc. Pán predseda, pán komisár, dnes hovoríme o návrhu, ktorý nenaplňuje predstavy parlamentu o politike v oblasti biopalív, dokonca ani pôvodnú predstavu Európskej komisie. Naplňa len predstavy niektorých členských krajín, respektíve konkrétneho výrobného sektoru v týchto členských krajinách. Neprekvapuje ma, že zástupca rady je niečo v neporiadku. Neprekvapuje ma, že zástupca rady dnes ani neprišiel, pretože by musel priznať, že Európska rada má tendenciu prinášať na európsku úroveň e, demokratický deficit miliónový trh s e, e, veľký podiel z neho sú e, paliva prvej generácie, nie sa čomu čudovať. Členské krajiny tejto tendencie podľahli. Nie všetky krajiny majú rovnaké ambície, pokiaľ ide o druhú a tretiu generáciu. Mohli sme dosiahnuť viac, keby sme boli načúvali parlamentu, neziskovému sektoru a inovatívnym priemyslom namiesto aby sme prvú generáciu e, a rast, nárast tohoto podielu aspoň zastavili, obávame sa, že bude ich nárast pokračovať i s negatívnymi efektami. Namiesto aby sme podporili inovácie, budeme mať len nezáväzne ciele. Napriek všetkým výhradám dosiahnutý výsledok je lepší než terajšia situácia a hlasovať proti návrhu by znamenalo zachovať podmienky, ktoré panujú na trhu s biopalivami dnes. Aspoň budeme mať uh, limity pre polnospodárskú pôdu, nejaký strop pre prvú generáciu a nejakú podporu inovácií v tomto sektore. Vysielame však rade a členským krajinám veľmi zlý signál, keď opäť e, prekusneme, zhltneme tento nepekný kompromis. Gracias. Señor Grisip. Ďakujeme, slovo má pán Gžip. Ďakujem, pán predseda Nuž, nariadenie e, z roku 2009 a obe smernice sú odkazom alebo obrazom toho, ako legislatívna činnosť EÚ niekedy môže ovplyvňovať hospodárstvo. My sa teraz stiahujeme e, sa z toho, ktorý malo byť programom 10-percentný cieľ podielu e, biopalív v doprave tento cieľ bol jasný, ľudia si pobrali úvery, postavili továrne. Hovorím o tých krajinách, kde kde surovinou boli e, polnohospodárske plodiny. Nehovorím o tých zariadeniach, ktoré boli vybudované pripravené na spracovanie palmového oleja. U nás napríklad máme e, krmivá, ktoré nedovážame, v podobe geneticky modifikovanej soje, ale ktorá robí e, luk v e, Južnej Amerike. Musíme zvážiť všetky právne úpravy hospodárskej činnosti a energetiky zároveň. Pozrime sa na to, že tu plýtvame tretinu potravín, časť pri zbere a časť ako odpad nepoužitý. V Európe vyhadzujeme asi 90 miliónov tón potravín, mimo okrem iného spracovaných potravín. To treba niekde, tie treba ale niekde dopestovať. Nemôžeme len tvrdiť, že len z dôvodu biopalív obmedzujeme prístup k potravinám. My, ich, my tými potravinami, ktoré tak potrebujeme, ešte aj E, plitváme. Najhoršia energia je energia nevyužitá. Musíme robiť politiku, ktorá umožní obmedziť objem nevyužitej energie, ale zároveň nesmieme ten hospodársky systém nastavovať nesprávne. To musíme jedno, jednoducho jednoznačne rozhodnúť. Ďakujeme a slovo má pán Zorinho. Ďakujem, vážený pán komisár, vážený pán predseda. Táto to smernica Eh, bola pripravená v rámci energetickej únie, ale môžeme ju vidieť i v inom úhle pohľadu. Obnoviteľné energie chceme podporiť, chceme zabezpečiť dodávky energie a chceme byť eh, na čele priekopníkom v rámci eh, výskumu a inovácií. Dúfam, že teraz naozaj komisia pripravila ambiciozný E, návrh e, do, na obdobie inovatív, e, od roku 2020 pre inovatívne biopaliva nových generácií. Potom konkurencia ustúpi a bude sa vyrábať i menej emisí CO2 a takisto podpora elektromobility môže byť stimulom. Obnoviteľné energie spolu s biopalivami môžu byť E, zdrojom e, domácich, domácich e, zdrojov energii. To bude veľmi dôležité i pre bezpečnosť zabezpečenia dodávok v EÚ. Potrebujeme energetickú nezávislosť a priekopnickú úlohu v, novej, v novom dopravnom priemysle. Do roku 2020 budeme mať i zadania, pokiaľ ide o našu vodcovskú úlohu v tejto oblasti pre EÚ, pre celú planetu a dúfame, že sa nám to podarí. Dnešný dokument e, znamená vlastne už príspevok parlamentu. Teraz má slovo pán Belet. E, e, Ďakujem. Dobré ráno, kolegovia. Teší nás, že po dlhoročných rokovaniach sme sa konečne zhodli na niečom týkajúcom sa biopalív. Vec to nie je dokonalá, to vieme ale ideme už smerom k pokrokovým palivám. Túto cestu jednoducho chceme ísť, cestu, ktorá nebude e, zvyšovať e, ceny a nebude zaťažovať krajinu čo najmenej dopadu e, a zlých dopadov na klímu, prírodu. Tu teda treba investovať do pokrokových palív. To je cesta do budúcnosti. Táto dohoda prináša je, jasnosť pre výrobcov biopaliv tej tzv. prvej generácie. Môžu sa pripraviť, nastaviť na e, nové paliva, ktoré sú lepšie pre životné prostredie. Na záver snáď ešte jedno. Teší nás, že táto reforma znamená i podporu e, elektrických e, dopravných prostriedkov na základe týchto palív. To je dobrý krok dobrým smerom energetickú úniu, ktorú chceme všet, všetci podporovať. Chceme ju realizovať. Je nám to naozaj blízke našemu srdcu. Ďakujem. Ďakujem, pán Sofoli. Ďakujem, pán predseda. Roky sa diskutovalo o budúcnosti v Európskej únie. Európsky parlament teraz konečne e, sa bude touto témou zaoberať e, až do úspešného konca. Je to teda posolstvo, že bojujeme smerom k podpore zeleného hospodárstva. Chceme inteligentný, udržateľný, inkluzívny rast. E, súčasná situácia, kedy máme tradičné biopalivá produkované Ehm, tým, že sa využívajú vlastne suroviny na výrobu potravín. A tieto by sa mali naozaj využiť na výrobu potravín, zatiaľ čo teda čelíme aj odlesňovaniu. Keď sa pozriete na závažný odpor zo strany rady, myslím si, že toto je najlepšia možná dohoda a krok vpred, aby sme dosiahli ambicioznejší cieľ v budúcnosti. Je to výzva pre Európu. Jedným očkom sa pozeráme na parížske stretnutie, chceme byť v popredí v boji proti klimatickým zmenám, podpore zeleného hospodárstva. Chceme e, férovú a udržateľnú politiku, inak sa nevymaníme z krízy a, vytvori, a nevytvoríme nové, dobré pracovné príležitosti. Ďakujem, pán Lins pán predseda, milí kolegovia, Chcel by som srdečne poďakovať kolegom, ktorí sa zaoberali touto problematikou a ktorí po dlhých kontroverzných diskusiách teraz dospeli k kompromisu. Som šťastný, že máme jednotu s radou a verím, že toto je celkovo uspokojivý výsledok. Biopalivá veľmi prispievajú k obnoviteľným energiám a k znižovaniu emisí CO2 a teda podporujú naše snaženie, snaženie EÚ byť nezávislí od, e, tradičných um, energií. Prvá generácia sa snažila o, o rozumný kompromis a je preto rozhodujúce, že naše politické rozhodnutia musia byť dôveryhodné a udržateľné Eh, farmári a hospoda- teda ekonomika potrebujú um, spolahlivé ciele pre svoje investície. ILUK faktory, faktory berieme do úvahy um, a to pokladám za veľmi dobrú voľbu. Potrebujeme viac času, aby sme mali obsiahlejšie štúdie k dispozícii, ale teda pokiaľ ide o budúcnosť, biopaliva sú dôležité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 señora kstinger herr präsident! auch ich möchte mich äh, den kolleginnen und kollegen anschließen die. chcem poďakovať kolegom ktorí privítali túto jednotu a to že sme dospeli teda k takému cieľu že tento návrh máme dnes na stole. táto diskusia je trochu ideologická a mm, to sa týka aj teda ovplyvňuje to aj výrobcov v európe. nemáme tu žiadne plánovanie investícií žiadnu istotu a ja si myslím že to je ťažké. máme tu tento výsledok, ktorý máme na zreteli. To je určite dobré, ale nestačí to prvými krokmi e, s právnym smerom. Teda určite ideme, ale ja si myslím, že bioetanol a bionafta si vyžadujú ďalšiu podporu a táto e, jednorozmerná diskusia tomu, k tomu neprispieva. Napríklad v Rakúsku vedľajšie produkty e, z výroby etanolu určite si vyžadujú ďalšiu podporu a mali by byť dané teda k dispozícii. Máme tu teraz tieto faktory iLook, je tu aj e, ďalšia diskusia, e, dôsledky, ako to bude fungovať a ja by som chcela povedať, e, že aj predrečnícka hovorila o tom, že máme tu obdobie po roku 2020, na ktoré sa musíme zamerať v oblasti opatrení, v opatreniach preto, aby sme zredukovali emisie CO2 Dôležitá je podpora pokročilých e, biopalív. To je budúcnosť biopalív. Musíme vynaložiť všetku snahu preto, aby sme takýto cieľ umožnili. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne, pán komisár. E, som veľmi rád, že môžem prispieť k tejto veľmi dôležitej téme Pán eh, komisár Kanety k nám prišiel a chceme vytvoriť energetickú úniu. V prvom rade chceme znížiť našu závislosť na dovoze fosilných palív a zvýšiť naše zdroje v EÚ a, a teda tu sa dotýkame oblasti biopálív, hlavne v doprave. Musíme povedať, že znižovanie emisí nie je dostatočne dobre a rýchle. Zvlášť v rastúcich ekonomikách by sme si želali viac ekologických vozidiel a preto sa to musí riešiť. Ako aj moji kolegovia z VP už povedali, toto je dobrý kompromis, pretože Nechceme vyliať e, dieťa aj s vaničkou, chceme diskriminovať prvú generáciu biopaliv, ale určite je to signál, e, že pokročilé biopalivá majú priestor využitia v budúcnosti a chceme znížiť aj ILOG vlášti. Je tu istota a dôvera investorov, ktorú musíme vyvolať. Toto je potrebné, ak chceme E, byť konkurencieschopný v budúcnosti. Chcel by som ešte povedať, že som sa stretol s mnohými ľuďmi aj v nedávnej dobe, s investormi a tak ďalej, ktorí vidia, že sme premarnili príležitosť, e, že sme nevyužívali odpad minulosti a to sa zmení v budúcnosti tým, že budeme chrániť životné prostredie, znížime emisie a tak prispieme k energetickej únii. Ďakujem. Ďakujem. tým sa dostávame na koniec zoznamu rečníkov. Stane, začneme teraz spontánnou rozprávou. Minúta pre každého rečníka. Pán Bogovič má slovo. Senor Bogovič? Pán Bogovič. Hvala za besedo. E... Ďakujem pekne, pán predseda. Podporujem tento kompromisný návrh. Je to odpoveď na problémy, ktoré sa vynárajú e, v tejto ambicioznej oblasti. Boli tu negatívne oblasti kvôli ILUK, mm, potraviny e, zdražili a my sa musíme vrátiť krok naspäť. Keď sa pozrieme na energetickú úniu, energetický koncept, tak naozaj je potrebné uľahčiť dosiahnutie cieľa, ktorý sme si stanovili. Musíme šetriť energiou. To je náš primárny cieľ a doprava e, má v tomto najväčší potenciál. Sú tu tiež problémy s cieľmi, ktoré sme si stanovili, vrátanie e, technologického rozmeru. Tento návrh nás povedie k zlepšeniu situácie v oblasti technologického rozvoja. Musíme sa zamyslieť aj nad elektrickým aj nad elektrickými vozidlami. To je značný krok vpred. Musíme dosiahnuť pokrok v oblasti úspory energie, čiže elektrina a vozidla. To je cesta vpred. Ďakujem. Ďakujem. Pani Grapini. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým chcem zablahoželať spravodajcovi, hoci niekedy mám pocit, že on nie je spokojný s tým, čo dosiahol. Myslím si, že predtým, ako budeme hlasovať za túto správu, sa musíme zamyslieť nad tým, čo znamená, že neprejde hlasovaní. Problém je komplexný, ako to dokázali prípady, o ktorých sme diskutovali. Tento kompromis nie je e, uspokojivý pre všetkých možno, že menej politických rozhodnutí, ale diskusia na rozumnej báze. E, reprezentovanie našich občanov znamená, že musíme ísť krok vpred. Potrebujeme investície, aby sme napredovali. A preto, pán komisár, by ste mali presvedčiť vašich kolegov v kolegiu komisárov, aby e, vyčlenili viac prostriedkov na výskum, pretože Ehm, tento problém sa nevyrieši bez práve výskumu. Energetický mix sa musí správne nadstaviť, eh, náklady na energiu, eh, to je jedna vec, ale právo na čisté životné prostredie, eh, to je druh. Tento kompromis je krokom vpred, ale nemôžeme povedať, že všetko sa vyrieši práve týmto kompromisom. Nič my nemôžeme povedať, že sme dosiahli pokrek a môžeme ho ukázať našim voličom a občanom. Ďakujem. Ďakujem, pán Marias. Nie je tu. Pán Žagovič. Ďakujem pekne. Ehm, na tak by som chcela povedať, že túto správu úplne podporujem a predovšetkým preto, že viem, že pán Torvald urobil všetko a podnikol všetko, aby dosiahol takýto kompromis a aby sa tu zapracovali v maximálnej miere aj pripomienky parlamentu. Ja som mal osobne tú možnosť eh, pracovať eh, na tejto oblasti, bol som v exekutíve a musím povedať, eh, že sa vtedy neurobilo až tak veľa preto, aby sa produkovali a využívali biopáliva prvej generácie. Som presvedčený, že práve táto diskusia o pokročilých biopálivách e, nás vedie správnym smerom a vyzývam všetkých, aby naozaj do tejto oblasti investovali, aby sme využívali odpad smerom práve k vývoju pokročilých biopalív. Ďakujem. Ďalší rečník. biopalivá sa net to sa netýka, alebo nie je to len spojené len so znečisťovaním, znečisťovaním životného prostredia, emisiami skleníkových plyhov, ale prispievajú aj k oteplovaniu planéty. Toto oteplovanie planéty sa týka dvoch javov. E, topí sa ľad a tam, kde sa topí, hladina mora vstúpa. Toho sme svedkami v Grónsku a to viedlo aj k veľkému zeme traseniu v Himalájach. Druhý jav e, spojený s topením e, z ľadovej prikryvky ehm, vedie k odparovaniu vody vo veľkom objeme. To vedie k väčším zrážkam a k záplavám v niektorých regiónoch. V každom prípade ešte nedokážeme zmerať všetky dopady tohto fenoménu a ja by som chcel uh, uh, tu ako si spustiť alarm, pretože bude neskoro, keď to nebudeme brať do úvahy. Pán Turmes, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako bývalý spravodajca pre túto smernicu som ma veľmi zaujímalo to, k čomu sme tu dospeli celkovo, teda tu, toto nie je veľmi silnou dohodou, je to skôr slabá dohoda a my ako parlament, rada tu ani teda nie je dnes zastúpená, Musíme sa snažiť o to, aby sme obmedzili prvú generáciu biom. sme tu príliš veľa takýchto stretnutí. 7% to je e, príliš vysoký cieľ, a to po prvé. A po druhé, potrebujeme metodológiu preto, aby sme bilanciu CO2 dokázali zmerať. Bez toho sa proste nikdy e, nemôžeme vedecky dostať vpred. A po tretie, myslím si, že tu je komisia, možno, že aj vy, pán komisár, e, Kaniete, sa snažíte o to, aby sme mali plat plánované investície, aby sme tu dosiahli istotu a preto si myslím, že komisia by mala po tejto relatívne slabej dohode 0,5 pre druhú generáciu, ktorá dokonca nie je ani záväzný, záväzným cieľom. Mali by sme sa pozrieť na to, čo máme spoločné v poľnohospodárskej politike, vo, vo, v rozvoji, vo vývoji a výskume. Potrebujeme investície v Rumunsku, Bulharsku, Polsku, možno aj na Ukrajine, aby sme teda túto druhú generáciu biopalív podporili. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme slovo pánovi komisárovi, nech sa páči. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne poslankyňam poslancom za ich príspevky a vyjadrenia v diskusii. Pokiaľ ide o jednotlivé argumenty, ktoré sa tu predniesli, chcel by som povedať, že vlastne vidíme, aké problémy boli pri vlastne vyrokovaní tej zložité dosiahnuť zhodu. Totiž Ide o to, že samozrejme zhoda znamená, že nie sú všetci spokojní s výsledkami, ale v každom prípade je dôležité uznať, že je tu určitý výsledok a zmiernia sa vplyvy zmeny e, využívania pôdy, prejme zmeny využívania pôdy. A potom sa tu hovorilo aj o energetickej únii, Predseda komisie Juncker hovoril o tom, že Európska únia chce prevziať úlohu lídra, pokiaľ ide o využívanie obnoviteľných zdrojov energií. To znamená, že je dôležité prekonať ten ekonomický model, ktorý sa opieral opieral fosílne palivá. Preto je dôležité obmedziť ponuku a opieranie sa o prežité technológie. Potrebujeme mať ale také biopalivá, ktoré nebudú e, produkované na úkor produkcie potravín, ktoré budú mať nízky vplyv, e, nízke dopady vyplývajúce sa e, z iluku. To znamená, že si musíme uvedomiť, že je to veľmi komplexnú politiku a je dôležité pokryť aj oblasť produkcie biopalív po roku 2020. Poslankyne poslanci poukázali na to, že v rámci prepracovania týchto politík by sa mali využiť aj tie skúsenosti, ktoré sa podarilo nazbierať teraz. Ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Ďakujem pekne a teraz spravodajca Torvalc. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne vám, pán komisár Kalniete. Diskusie v parlamente sú niekedy také, ako keby ste pozerali film od Leoneho. Pre, áno, je to ako v tých westernoch, kto je škaredia, kto je pekný, za pár dolárov viac a tak ďalej. Všetci tí, ktorí sa tu vyjadrili, hovorili o tom, aké je to nasmerovanie. Áno, iste sa nepodarilo vyriešiť všetky aspekty. Nepodarilo sa vyriešiť všetko, čo by sa malo vyriešiť na tomto svete. No a myslím si, že budeme sa, pán komisár, týmto opätovne zapodievať cirka o dva roky. Nebude to súvisieť s energetickou úniou, ale jednoducho s tým, že ten technologický pokrok momentálne veľmi rýchly a preto nevieme, kam to povedie a aké možnosti tu budeme mať o 2-3 roky. Keď som hovoril o tom, že som toho názoru sme vyriešili jednu vec, myslel som tým to, nadviažem na kolegu Fielnera, ktorý spomínal o stabilite pravidiel hry. Takže my sme tu vysali signál, ktorý sa týka toho, že Európska únia mala mať stabilné pravidlá pre priemyselné odvetvie. Ak to nebudeme mať, tak čím rýchlejší bude technologický rozvoj, tým väčšie bude riziko presídlenia priemyslu. Toto sa nám podarilo vyriešiť. Keď hovorím o tom, že to vyriešili, tak máme tu teda rýchly pokrok a to je veľmi taká zhradná oblasť. Pán komisár Kalniet, Kaniete, áno, pred vami je veľa práce a budeme sa musieť v budúcnosti zapodievať problémy, ktoré vystanú v tejto oblasti. V každom prípade sa chcem poďakovať za zaujímavú rozpravu. Áno, tento boj pokračuje. Gracias, señor ponente, y enhorabuena. Se cierra. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Týmto pádom môžem ukončiť rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.30. signora Auken. Bien, el siguiente punto del orden del día es el V mysle nášho programu sa budeme teraz zaoberať odporúčaním druhého